sme, sa snažíme o e, to cena, ktorá sa udeluje ľuďom, ktorí sa pričiňujú e, v rámci rozhovoru, e, ktorý podpo- rozhovoru, ktoré podporujú demokraciu. A tí, ktorým je udelená táto cena, sa, sa angažujú v rôznych oblastiach v rámci medzikultúrneho dialógu, v oblasti budovania solidarity, integrácie alebo pripomienky Eh, historických udalostí a dnes sme eh, pozvali eh, teda nového nositeľa tejto ceny, mnohých nositeľov, ktorí sú tu. A ja ich tu chcem srdečne privítať medzi nami.